GL ANF skupiny o e, rozhodnutí výboru ITRE začať e, interinstitucionálne rokovania na základe správy o spoločných pravidlách pre vnútorný trh e, v oblasti zemného plynu. Spravodajcom bol, je pán Buzek. Hlasovať sa bude zajtra. Čo sa týka rozhodnutí začať medziinstitucionálne rokovania zo strany výborov Trana a EMPL, nedostala som žiadnu požiadavku o hlasovanie v parlamente. Tieto výbory to môžu začať interinstitucionálne rokovania. Zároveň by som chcela oznámiť, že pán Čoprát e, e, sa pridal do skupiny FDD od 18. apríla 2018